2 e, rokovacieho poriadku bola táto záležitosť postúpená výboru pre právne záležitosti. Výbor pre právne záležitosti ma požiadala, aby som urobil korekciu, pokiaľ ide o dokument do druhého čítania. Tento sa nachádza v zápisnici z posledného rokovania. Zápisnica podľa článku 2.16 rokovacieho poriadku sa bude považovaná za prijatú, ak skupina 40 poslancov nepredloží návrh na jej schválenie prostredníctvom hlasovania. Toto boli oznámenia, ktoré som považoval za potrebné urobiť a teraz prejdeme k samotnému programu. Tento program, to je návrh programu, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 9. septembra na základe článku 137 rokovacieho poriadku. Máte pred sebou ten návrh programu? A ako viete, e, čaká nás veľa práce. Minulý týždeň sa konalo vypočutie e, komisárov pardon, a tento týždeň e, sa bude hlasovať o týchto kandidatúrach. Polityczne, techniczne idei, zasady, którymi mam zamiar się kierować ja budem hovoriť za našu politickú e, stranu a e, takisto našou úlohou je hlasovať o Európskej komisii. E, je tu otázka delegácií, ktorú takisto budeme posudzovať dnes aj v stredu a budeme hovoriť aj o e, samite G20. Rada pripravila návrh rozpočtu na rok 2010 a máme aj ďalšie body na programe, čiže máme program, ktorý je skutočne veľmi nabitý. A teraz by som e, chcel prejsť cez jednotlivé body programu. E, teraz ten program. E, niekoľko všeobecných poznámok na úvod, ale ešte predtým sa spýtam, či niekto sa chce vyjadriť k programu.